je predloženie výročnej správy Dvora auditorov za rok 2009. Ako prvý vystúpi a predstaví svoju správu pán predseda účtovného dvora, dvora auditorov, pán Viktor Manuel Silva Caldera. Nech sa páči, pán predseda, máte e, slovo. Ďakujem, pán predseda. Ctení poslanci, dámy a páni. Je to pre mňa veľká čest mať možnosť dnes sa zúčastniť rozpravy s vami o výročnej správe Dvora auditorov o implementácii rozpočtu 2009, ktorú vám už predložili, ktorú ste dostali už vo výbore pre rozpočtovú kontrolu. Chcel by som sa dotknúť štyroch základných eh, posolstiev, ktoré sú v tejto výročnej správe. Prvá vec je, že dvor uzatvára, že účtovníctvo Európskej únie mm, poskytuje mm, férovú prezentáciu alebo skutočný a pravdivý pohľad na finančnú pozíciu a výsledky operácií a cash flow. Toto je tretí konzekutívny rok, e, kedy dvor auditorov e, e, nenašiel chyby a našiel, teda považuje, že to môžu za spolahlivé. Čo sa týka regulárnosti, dvor poskytuje nekvalifikovaný stanovisko k príjmom aj k záväzkom. Avšak, čo sa týka e, rozpočtu, ktorý ovplyvňuje chyby, tam sa, e, sú výnimočné dve oblasti. To sú administratívne výdavky a ekonomické a finančné e, otázky. V týchto oblastiach našiel dvor určité e, materiálne chyby. Predovšet, to znamená, že našli sa predovšetkým dve hlavné oblasti výdavkov, to sú poľnohospodárstvo a prírodné zdroje a v poľnohospodárstve je miera e, chybovosti častočne trochu vyššia než v roku 2008, avšak je to ešte stále konzistentné s, s hodnoteniami dvora, že tieto systémy boli len čiastočne efektívne. Preto dvor odporúča, aby sa znížilo riziko chyb tým, že sa zlepší kvalita informácií E, ktoré sa pri výpočte a platie, Čo sa týka kohézie, ktorá predstavuje jednu tretinu rozpočtu, situácia je taká, že je to jediná rozpočtová oblasť, kde odhadovaná chybovosť je nad 5 Väčšina chýb súvisí s, veľkými chybami u jednotlivých národných e, orgánoch pri aplikovaní e, princípov verejného obstarávania. Mnohé chyby možno by mohli byť odchytené alebo detektované aj napravené členskými štátmi ešte prv, než predložia materiály komisii, tak ako nám to preukázal audit. Ak sfinalizujeme tieto výsledky a porovnáme s minulým rokom, zistíme, že najväčšia zmena je práve v oblasti kohézie, teda politiky kohe- súdržnosti a tým sa dostávam k tretiemu posolstvu, teda um, odhad ehm, čerpania pre kohéziu bol výrazne nižší než v predchádzajúcich rokoch a ehm, takisto aj chybovosť e, za posledné roky klesá. Avšak e, prvnež uzavrieme nejaké závery, aký je, tento, aký je trend v tejto oblasti, musíme byť trochu opatrní práve k e, variabilnosti alebo variácii jednotlivých platieb. Je treba vidieť jednotlivé roky v súvislosti a rok 2009 nie je oveľa inakší ako rok 2009. Avšak e, celkovo sa dá povedať, že situácia bude pokračovať na bližšie roky, e, pokiaľ veľká, pretože veľká väčšina týchto platieb bude málo ovplyvnená vývojom a tým sa dostávam poslednému posolstvu. Informácie, ktoré poskytla komisia e, k korekciám zatiaľ nie je úplne spolahlivá a nemôže ani sa porovnať s odhadom chybovosti e, dvora auditorov. Pán predseda, ctení poslanci, E, sú pred nami viaceré iniciatívy, ktoré zabezpečujú dôležitú príležitosť zlepšiť finančné riadenie Európskej únie. Táto výročná správa potvrdzuje závery a odporúčania, e, ktoré boli v stanovisku dvora auditorov k rizikám a výzvam pre zlepšenie finančného riadenia EÚ správne alebo efektívne čerpanie prostriedkov musí byť našou prioritou a zjednodušenie legislatívneho rámca a zavedenie efektívnejšieho kontrolného systému na zníženie rizik by malo prispieť práve tomuto cieľu. Tohto roku komisia predložila návrh eh, prepracovaného finančného nariadenia a uzatvára, že sú tam viaceré návrhy, ktoré poskytujú možnosť komisii zlepšiť transparentnosť a finančné riadenie. Zjednodušenie sektorálnej legislatívy však zostáva naďalej veľmi dôležitou cestou k výraznému zlepšeniu kvality čerpania prostriedkov na budúci rok komisia chce predložiť viaceré legislatívne návrhy pre politiky a programy, ktoré budú pokrývať hlavné oblasti výdavkov v najbližších programovacích obdobiach. Keď budeme revidovať eh, výdavky, tak eh, eh, sú, sú, Dvor auditorov navrhuje, aby sa oplatňovali princípy, ktoré zabezpečia to, že naozaj bude viditeľná európska pridaná hodnota, aby boli jasné ciele, aby boli schémy realistické a čo najjednoduchšie a samozrejme, aby bola jasná aj zodpovednosť. Pán predseda, ctení poslanci, keď chceme zabezpečiť, aby sa európske fondy mm, čerpali a používali e, optimálne, to je úloha pre nás všetkých. E, komisia, keď predkladá legislatívu, a implementuje rozpočet. E, je to dôležité pre členské štáty, ktoré e, spotrebovávajú 80 rozpočtu EÚ, parlament aj rada ako zákonodarcovia a takisto ako aj je to úloha pre e, dvor auditorov, ktorý je externým auditorom. Takže dvor si bude naďalej splniť svoju úlohu kontroly, aby sa prostriedky čerpali efektívne a využívali efektívne. Predseda, ďakujem pekne, pán predseda. Teraz za Európsku komisiu pán komisár Algirda Šemeta. Nech sa páči, máte slovo. President, president pán predseda, pán predseda Caldeira, cení poslanci Európskeho parlamentu, pred dvoma dňami pán predseda Kaldera spolu so mnou mali sme možnosť už e, vymeniť si stanovisko a prediskutovať výročnú správu radu s, e, takisto s poslancami výboru pre kontrolu rozpočtu. Ja by som tu chcel hlavne zdôrazniť najdôležitejšie body tejto diskusie a prvé závery alebo tak predbežné závery. než prejdem k jadru problému, chcel by som teda pripomenúť, aký plodný dialog bol medzi um, komisiou a medzi dvorom, teda tým, ktorý robí audit a tým, ktorý je auditovaný. No, naozaj táto spolupráca bola vynikajúca. Som takisto veľmi rád, že, kom, že dvor uznáva, že došlo k pogremu, pro, pokroku a takisto, že um, boli tu pozitívne správy, takisto boli aj určité kritiky a komisia sa zavezuje, že bude postupovať smerom odporúčaní dvoru. Odporúčania dôru sú veľmi dôležité pre komisiu z hľadiska toho, akým spôsobom sa riadi európsky rozpočet. Predovšetkým tretí rok po sebe bol to bezkvalifikovaný pozitívny, e, pozitívne stanovisko. Komisia samozrejme je veľmi spokojná s takýmto výsledkom, keďže potvrdzuje, že že reforma priniesla svoje výsledky. Avšak takisto práva poukazuje na niektoré nedostatky. Čo sa týka tohoto stanoviska, komisia je, je presvedčená, že, alebo, že bude pracovať na zlepšení týchto alebo na náprave týchto chýb, ktoré boli uvedené a spomenuté každodennej praxi. Čo sa týka neregulárnosti alebo výskytu neregulárnosti v transakciách, je tam pozitívny trend, že sa znižuje celková miera chybovosti aj v roku 2009. Čo sa týka príjmov a záväzkov v celom rozpočte, tie sú regulérne vo všetkých materiálnych aspektoch a viac ako 95 platieb, ktoré pochádzajú z európskeho rozpočtu, sú bez chýb a tento verdikt je pozitívnym znakom, že naše úsilie lepšiť kontrolu majú aj konkrétny dosah, dopad to sa podarilo dosiahnuť e, výrazným no, zníženou chybovosti v oblasti kohézie a tento pokrok e, bol dosiahnutý aj s e, lepšením manažerských systémov a systémov kontroly práve na úrovni členských štátov pod vedením komisie. Takisto to potvrdzuje aj rigorózny prístup k zastaveniu platieb v tej chvíli, keď sú problémy identifikované a napokon e, aj dvor uznáva vysokú kvalitu informácií, ktoré sa týkajú e, náprav alebo vracaní prostriedkov, zvýšenie, e, hodnot, zvýšenie hodnoty alebo vyšenie množstva programov, kde sa vracali prostriedky tam, kde boli nájdené chyby. To je ďalšia stránka toho, ktorým smerom by komisia chcela ísť. Tak čisto dielam váš názor, že správy z členských štátov však nie sú zatiaľ uspokojivé a komisia bude snažiť napraviť túto situáciu pre prebiehajúce programy, ale aj pre budúce programy, keď to budeme mať všetko pod vzdialeným manažmentom. Dámy a pani, dielam obavy pre prezidenta, e, predsedu Kalderu, keď e, volá potom, že je potrebné znižiť e, chybovosť osobitne v oblasti kohézie aj budúcnosti. Takisto súhlasím, že keď dvor poukazuje na členské štáty, kde sú Ehm, hlavne slabé stránky, že je potrebná tu potreba spoločného manažmentu a riadenia týchto finančných systémov. Je treba zabezpečiť kontrolné mechanizmy, ale zároveň je treba zjednodušiť e, systémy, kde práve tá komplexnosť systému spôsobuje tú vysokú chybovosť. A je potrebné zlepšiť aj kvalitu informácií, ktoré poskytujú členské štáty v oblasti alebo pre, pre účely finančných korekcií. Avšak tento zoznam ešte nie je úplný a naša diskusia v, útorok ukázala, že pred nami sú ešte ďalšie výzvy, ako napríklad vyššia zodpovednosť za, pre kľúčových finančných eh, hráčov, konkrétne členské štáty, takisto veľmi dobrá kontrola eh, vynakladania prostriedkov na báze po nákladov a prínosov takisto je potrebné sa sústrediť hlavne, aký prínos prinášajú tieto fondy a nedívať sa iba na čisté, čistú stránku um, čerpania prostriedkov. Hľadiska treba zaviesť dobré indikátory, aby boli výsledky týchto fondov merateľné. Takisto, e, čo sa týka udelovania absolutória, e, rok 2010 pred tejto snemovne táto agenda takisto obsahuje konkrétne kroky, ktoré komisia podnikne, aby, sa, sme, sa, aby sme zabezpečili um, aby sme zabezpečili vysoko kvalitné e, uh, účtovné uzávierky. A v závere som rád, že výročná správa z roku 2009 potvrdzuje, že naše úsilie prináša výsledky a vytvára veľmi dôležitý input eh, pre nás k smerom k lepšiemu a efektívnejšiemu riadeniu európskeho rozpočtu, ktoré, ktorý by nás mal viesť pri príprave ďalšej generácie programov. Takže ďakujem pekne, dámy a páni, za pozornosť. Predseda, ďakujem pekne, pán komisár, za vaše slova. Teraz prejdeme k zoznamu rečníkov za jednotlivé politické skupiny. Za EPP vystupí pani Ingeborg Gressl, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, vážený riaditeľ účtovného dvora, eh, pani, pán komisár, dámy a páni, pred sebou máme pomerne pozitívny deň, pretože poprvýkrát eh, poprvýkrát e, skutočne sa, e, sa e, dopracujeme k tomu, že Barosová komisia číslo 2 vlastne sa dokázala udržať pod hranicou 2% a je veľmi dôležité, že sa vyvinulo toto úsilie. A komisia keď sa snaží tak sú aj výsledky. E, skutočne, keď sa pozriete do tých podrobností, tak súvisí to, tieto výsledky súvisia aj s veľmi e, explicitnou e, reguláciou. Keď, keď čo sa týka smernice o verejnom zaobstarávaní, to skutočne by veľmi prispelo k zjednodušeniu práce v, v členských štátoch. A to by bolo skutočne zásadným krokom vpred, aby sme získali takéto vyhlásenie o vierohodnosti, e, ktoré by nás uspokojili. Ja by som chcela povedať toľko, e, že európske peniaze sú konzekventnejšie kontrolované, e, dokonca lepšie ako na národnej úrovni. Skutočne je to, keď hovorím konzekventnejšie, tak je to z toho titulu, že oveľa dôkladnejšie sa robia tie kontroly na tej európskej úrovni ako na úrovni jednotlivých členských štátov. Takže musíme skutočne apelovať na členské štáty, aby na svojej národnej úrovni sa snažili rovnako dôsledne e, a konzistentne narábať s týmito peniazmi ako s európskymi peniazmi. E, musím povedať, že tá, e, že tá účtovná zavierka nám povedala veľa. Máme informácie o chybovosti, máme predstavu o tom, ako vyzerá vyzerá táto chybovosť v prípade štrukturálnych fondov. E, my ako parlament e, sme povinní sa zaoberať týmito dátami a dostať tieto, tieto údaje. No a parlament musí úzko spolupracovať s, e, s komisiou a všetkými dotknutými. Ďakujem pekne. Thank you, madam. Ďakujem pekne. A teraz v mene socialistov Georgi, Georgios Stavrakakis. Ďakujem pekne. Vážení dámy a páni. Ja e, skutočne e, vítam e, túto výročnú správu Dvora auditorov a chcem sa poďakovať auditorom za ich vynikajúcu prácu. Chcem sa poďakovať pánovi Rošerovi za vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme mali pri, pri kontrole agentúry. Naše, naš, úlohou Európskeho parlamentu je byť takým strážcom za našich občanov, aby skutočne sa nakladalo s peniazmi daňových poplatníkov transparentne a správne. No a ten trend, ktorý bol nasadený, e, e, pokračuje ďalej a znamená, že situácia sa zlepšuje, ale sú ešte kontrolné mechanizmy, ktoré treba zlepšiť e, za súčasnej ekonomickej a finančnej krízy, tak význam dôslednej kontroly narastol aj významnejšie ako kedykoľvek predtým. Parlament a dvor auditorov má zapovinnosť riešiť problémy, aby sme dosiahli ešte lepšie výsledky ako predtým. Ďakujem pekne. teraz za Aldem Hacimakakis. Eh, Vážený eh, pán eh, predsedajúci, dámy a páni, chcem sa poďakovať dvoru auditorov, poďakovať skutočne dvor auditorov vykonáva neoceniteľnú službu pre občanov. Je dôležité, že tá chybovosť bola udržaná na primerenej úrovni E, skutočne v porovnaní s, by, e, s minulým rokom nastalo zlepšenie v oblasti kohezie, mierne zhoršenie v oblasti polnohospodárskych e, fondov. Treba konštatovať, že výrazné zlepšenie dosiahnutie takejto chybovosti má svoje opodstatnenie. Ja sa ale obávam, že budúci rok tento trend nebude pokračovať. Skutočne zdá sa, že Lisabonská zmluva môže byť zneužitá aj na to, aby sa narušili už platné paradigmy. Výročná správa Dvora auditorov je 16. v poradí a ako, e, ako zabra- a, a treba dbať o to, aby sme zabránili zbytočnému plitvaniu a e, nesprávnemu nakladaniu s peniazmi. Mám niekoľko návrhov. Komisia musí ešte výraznejšie zasahovať pri zjavných chybách a jednoducho zastaviť, e, zastaviť plynutie finančných peniazí. Existujú členské štáty, ktoré povedzme niekoľko rokov za sebou porušuje predpisy. Po druhé, daňový poplatník nesmie, nesmie byť trestaný dvakrát a musíme si uvedomiť, že zväčša za akékoľvek chyby alebo nedostatky e, e, trpia tí, ktorí sú koneční e, príjemcovia, ktorí v mnohých prípadoch získali len 10 toho, čo vlastne bolo pridelených. Uvediem niekoľko konkrétnych čísich. Od roku 1994 v rámci koheznej politiky do roku 2006 7,7 miliard eur bolo vyplatených neoprávnenie ale skutočne, čo bolo, e, čo bolo vrátené, bola suma výrazne nižšia. Čiže nefunguje dobre ten sankčný mechanizmus. Členské štáty teda nie sú schopné e, sa zhostiť svojich povinností, tak ako to žiada dvor auditorov. E, tak ako bolo povedané, členské štáty e, by mali zlepšiť svoje účovné zavierky. A po štvrté, chceme skutočne, aby sa určité veci pod, podpisovali a predseda Barozo by mal skutočne ošifrovať, podpísať taký ten konečný záverečný účet. E, treba konštatovať, že mnohé veci sa zlepšili a to zlepšenie jednoducho možno pripísať Dábru dvoru auditorov a ich vynikajúcej činnosti. Ďakujem pekne. Teraz Bart Stas za Zelených. E, ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni poslanci, keď som si prečítal túto výročnú správu, tak som mal pocit, no však toto ja už viem na spameť. Už som si to prečítal viac než raz. Polnohospodárstvo, kohezné fondy, vyš, výskum, vonkajšia pomoc, rozvojová pomoc, vzdelanie a chybovosť v týchto oblastiach a navyše, že kontrolné systémy sú len čiastočne účinné, aby sme spätne získali náklady, ktoré boli neoprávnene vyplatené. Ale to mi stále znie, že to opakujeme neustále dokola. Ehm, mám pocit, že členské štáty a ani dvor auditorov nerobí to, čo by mali eh, robiť, eh, že by eh, sa malo kontrolovať, aby peniaze išli tam, kde majú ísť. Však hovoríme o relatívne vysokom percente a komisia ani nepostihuje členské štáty. A preto súhlasím so stratégiou spravodajcu a síce zaručiť, aby sme stále žiadali vyhlásenia o spolahlivosti účtov tak výročne od členských štátov, ktoré budú podpísané ministrami financií a postihovali členské štáty, ktoré porušujú pravidla napríklad tým, e, že sa im stiahne štátna pomoc. Ďakujem. Za konzervatívcov pán Čarnecký, nech sa páči. Pán predseda, dámy a páni poslanci, dvor auditorov je veľkým auditorom, ale zároveň akýmsi policajtom, dobrým policajtom. Hoci niekedy mám pocit, e, že si nevšíma alebo necháva bez pozornosti, bez povšimnutia niektoré veci a je benevolentný vo svojej kontrole. Závery z tejto výročnej správy a závery práce Dvora auditorov hovoria, že veci sú dobré, ale nie sú ideálne. A ja mám pocit, že v Európe veľa ľudí má oveľa pesimistickejší pohľad na stav veci než dvor auditorov. Dvor auditorov by mal byť dôveryhodný, aby európske inštitúcie mali dostatočnú autoritu a dôveru európskych daňových poplatníkov. Dvor auditorov musí byť veľmi pozorný. Dnes nám hovorí, no težme sa, pretože mm, pohár je plný tak cirka na 90 ale ja si myslím, že mnohí daňoví poplatníci sa spýtajú, prečo mu chýba tých, ja neviem, 10 alebo 5 A uvažuje sa a sú také predstavy alebo myšlienky, že to to prázdno, tá chybovosť je vyššia než tých 5 A dvor auditorov teda by mal byť skutočne presnejší a konzekventnejší, aby viacej postihoval členské štáty. Ďakujem, hovorí pán predseda. A v mene GUNGL pán Sondergaard. Ďakujem. Účtovný dvor eh, eh, predkladá eh, dobrú správu. Dobre na nej je predovšetkým to, že počet chýb sa znižuje. Čo možno z toho vyvodiť? E, zrejme sa to odvíja od dvoch prvkov. Od, od východiskovej polohy a od očakávaní. Čiže to východiskové bolo veľmi zlé. Jednoducho katastrofa. E, v roku 2008 miliardy eur bolo vyplatených v rozpore s platnými účtovnými pravidlami. Takže v porovnaní s tým sa dalo len zlepšiť. Po druhé, e, výrazné e, zlepšenie nastalo e, nastalo a také boli tie očakávania vo všetkých oblastiach. To znamená, k mnohým nesprávnym, chybným platbám nedošlo. Ešte nejaké zostali, ale je to akceptovateľné. No a E, treba si uvedomiť, že zostalú oblasti, napríklad v oblasti sa tam ešte stále dochádza k takýmto e, chybným platbám. Ako bolo povedané, e, rečníkom zníženie chybovosti vzýšlo z väčšej miery zaangažovanosti komisie. No a v poriadku, prečo ne, ne, nepripísať to na vrúb komisie. Ale ja sa pýtam, budúci rok, keď tá chybovosť narastie, tiež to bude na vrúb komisie? Ďakujem pekne. EFD, pani Andreasen, ďakujem pekne. E, za slovo. E, počas e, posledných 16 rokov auditori vlastne zamietali schváliť viac ako 90 rozpočtu a vôbec to nie je iné ani tohto roku. Hovoria o chybovosti, ale treba si pozrieť, že tie nezrovnalosti, ktoré sú odhalené, odhalené idú ďaleko nad rámoc únosného. V podstate to, čo sa deje v účtovníctve EÚ, by v privátnom sektore poviedlo k bankrotu firmy a jednoducho k ukončeniu činnosti. Tento rok dvor auditorov tvrdí, že e, vlastne viac ako 6 miliónov libier nemalo byť vyplatených. S čím to súvisí? E, akási absencia zodpovedného prístupu. No a Treba si uvedomiť, že tá chyba je na strane komisie. E, nie sú tam dostatočné kontrolné mechanizmy. Komisia má e, stanovovať pravidlá a má e, postihovať tých, ktorí neplnia tieto predpisy. A aj parlament nesie určitú zodpovednosť. Aj keď zdá sa, že tá situácia sa zlepšuje z roka na rok a parlament je ten, ktorý žiada navýšenie rozpočtu. No a je je jasné, že dvor auditorov e, má problém so schválením týmto, e, tohto rozpočtu. Asi jediná cesta je drastické zníženie EP. E, premiér Británie, pán Cameron, hovorí o tom, že je možné uvažovať maximálne navýšení európskeho rozpočtu o 2,9 No a preto by bolo treba uvažovať o zásadnom znížení rozpočtu na rok 2011. Teraz za nezaradených pán Ehrenhauser. Ďakujem pekne, áno chybovosť v oblasti kohezie výrazne e, poklesla. z 54 na 36 teda ak porovnáme rok 2009 2008. Ale e, keď sa e, pozrieme bližšie na tieto čísla, e, tak, tak zdávajú sa tieto čísla oveľa viac relatívne. A účtovný dvor poukázal na to, že kontrolné systémy v kohesnom systéme nie sú tak účinné a zrejme v najmenej 3 vyplatených peňazí nemalo byť vôbec vyplatených nich. E, a e, to je e, vec, ktorú by si mal uvedomiť komisár Johannes Hahn a mal by dať veci do, poriadky, do poriadku. Zhoršila sa situácia v oblasti polnohospodárstva. To je krok späť a jednoducho tam, tam nastali také chyby, že boli vyplatené veci, ktoré nemali byť. No a Takisto e, aj e, boli vyplatené rôzne, e, rôzne sociálne príspevky dvojnásobne. Bolo to len konštatované ako položka, ale nebolo povedané, v akom objeme sa to odohralo. Je dôležité do budúcnosti, aby účtovný dvor pozeral sa nielen na to, ako, do akej miery je spolahlivosť tohto účtavníctva, ale či došlo k oprávneným vyplácaniam. Ďakujem pekne a teraz teraz ďalší rečník. Pán Ody tu nie je, takže dávam slovo pánovi Ivanovi. Caldera pentru acest raport clar și relevant pentru activitatea No, chcel by som poďakovať za túto jasnú a relevantnú správu, ktorá sa týka rozpočtu roku 2009. Po, prvé, po druhé, chcel by som objasniť niečo, čo je pre nás veľmi dôležité. Každých 5 rokov nás volia. Sme vyslaní, sem do Európskeho parlamentu európskymi daňovými poplatníkmi, ktorí e, vlastne tvoria tento rozpočet svojou prácou. A keďže sa s nimi stretávame, hovorí pán poslanec Ivan z Rumunska, tak e, rozpočet z roku 2009 e, nie je dobrým rozpočtom z dvoch dôvodov. Predovšetkým národné deklarácie o riadení prostriedkov nepodporujú politické faktory, nepodpisuje to ani financ, minister financí, ani premiér jednotlivých tých, týchto členských štátov. Takže my vlastne nevieme, že kto je vlastne zodpovedný za tieto národné vyhlásenia o správe finančných eurofondov. Takže nevieme, kto je za to vlastne vôbec zodpovedný na úrovni členského štátu a to potom vedie k tomu, že správy nie sú kompletné alebo nie sú úplne regulérne alebo správne. Ďalej, čo sa týka chybovosti, opäť eh, sú to členské štáty, ktoré by mali vrácať späť prostriedky komisii, čo znamená, že európsky daňoví poplatníci by mali platiť, eh, keďže oni tvoria európsky rozpočet, to prispievajú do ňoho a ešte oni ho majú potom vykryť, majú vykryť e, e straty alebo nedostatky toho rozpočtu. Čiže títo daní poplatníci tým pádom platia dvakrát e, do tohto prostriedku za rôzne chyby a nedostatky, ktoré nespôsobili. A po tretie, chcel by som e, podporiť nás, aby sme mali lepšiu spoluprácu medzi nami a členskými e, medzi členskými štátmi a e, dvorom auditorov. Čiže keď my musíme mať možnosť zlepšiť prostriedky e, alebo zlepšiť čerpanie prostriedkov a ich použitie, ale musíme potom vedieť, e, kde sú chyby. Pán Magistris, ďakujem pekne. Môžeme dnes hovoriť o znížení chybovosti a to vďaka kompetentnosti a autonómii a teda šikovnosti dvora auditorov a ďakujem aj pánovi predsedovi Kaldejrovi. Toto vylepšenie súvisí aj s pôsobením Európskeho parlamentu, ktorý dohliada na transparentnosť a na účinné využívanie verejných fondov ale čo môžeme teraz ešte spraviť, aby sa stav vylepšil? Ešte stále je relatívne vysoká chybovosť, hlavne v citlivých oblastiach, ako je poľnohospodárstvo, súdržnosť, kde miera chybovosti je znepokojivá v niektorých oblastiach pretože za tým sú schované podvody napríklad vo verejných zákazkách, v subdodávkach. Treba túto chybovosť znížiť treba obmedziť nadbytočnú byrokraciu. Potrebujeme len niekoľko pravidiel, ale ktoré budú dostatočne jasné. Ja kategoricky odmietam akýkoľvek druh podvodov a je mm, a treba dávať pozor na sektory, ktorý, do ktorých preniká korupcia a rovnako treba posilniť úlohu OLAFu. To by nám umožnilo čeliť e, korupcii a podvodu. A ešte ďalší prvok, ktorý treba zdôrazniť, a my sme to aj skonštatovali počas poslednej návštevy Kokobu v Taliansku, je tu riziko prenikania organizovaného zločinu prostredníctvom korupcie a aj tam kontrolná úloha Európskeho parlamentu a európskych inštitúcií je rozhodujúca a mala by vylepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi a Európskou komisiou. A ďalší dôležitý aspekt. Európska komisia musí byť autonómnejšia e, z oči voči členským štátom. Myslím predovšetkým na krajiny, kde niekoľko rokov sú skutočne závažné, závažné chyby v podvodoch, ktoré sú rozsiahle. Tam by sa jednoducho finančné prostriedky mali zablokovať, aby sme zabranili opakovaniu takéhoto fenoménu. Úroveň dôveryhodnosti Európskeho parlamentu a európskych inštitúcií sa meria z veľkej miery e, práve transparentnosťou a spôsobom, ako sa využívajú verejné fondy. A my túto situáciu musíme vylepšiť. Ďakujem. A teraz pán Van Dalen. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Hoci dvor auditorov hovorí, že sa zlepšila chybovosť e, v niektorých sektoroch, ale myslím, že to nie je uspokojivá. V niektorých sektoroch, napríklad v koheznej politike, to je aj najvýznamnejšia položka európskeho rozpočtu. Tam sa to síce vylepšilo, ale v 40 projektoch je ešte chybovosť. Hovoríme o 2 miliardách eur, kde nebolo správne využívanie týchto fondov a to je podľa mňa nepriateľné a Európska komisia musí vyšetriť pôvod týchto podvodov a musí zistiť, ako získame naspäť tieto peniaze. A len takýmto spôsobom môžeme schváliť uh, tieto E, účty alebo účtovnú záverku za rok 2009. Mnohí hovoria, že sú to predovšetkým zložité pravidlá, ktoré spôsobujú takéto chyby. Všetci hovoria, že Európa by mala byť menej zložitá a viacej transparentná. Ak to nedosiahneme, tak Európa, občan, keď sa bude pozerať na Európu, tak bude si myslieť, e, v Európe vôbec so mnou nerátajú. Teraz pán Obermajer. Pán Gierse, je to pre každý aj, alebo chcete reagovať na predchádzajúce vystúpenie? Ďakujem, pani eh, eh, predsedníčka. Eh. Ešte minútku. Len som chcela vedieť, že ste zvihli modrú kartu, pretože chcete sa zúčastniť rozpravy. Áno, to bola modrá kartička. Mal som otázku na pani fandalen. Dalen. Pani van Dalen, akceptujete takúto doplňujúcu otázky? Ja, ja by som sa chcel opýtať pána van Dalena, či si uvedomil, že pri tých um, vysokom percentuálny zastúpení skutočne e, tam nešlo o 36 chybných, chybných e, platieb, ale to je vlastne 36 tých e, e, platieb v rámci vzorky. Musíte si uvedomiť, to sú dve rôzne veci. Nie je to teda z celkového objemu. Áno, pani predsedajúca. Ja som to samozrejme pochopil dobre, ale čo som chcel vlastne povedať, že nie je tam predsa schválenie alebo overenie pre miliardy eur a to je potrebné overiť. Ale našťastie pán komisár e, postupuje tak, aby sa toto vyšetrenie urobili. Výborne, hovorí pani predsedajúca ďalší. Ďakujem, pani predsednička. Takže e, hovoríme skutočne o tých 6 miliardách. A vlastne minulý rok to, boli, to, bolo, e, to bolo 6 miliónov. No a to si žiada, e, to poukazuje na to, že treba veci dôkladnejšie kontrolovať. Dvor, dvor auditorov zistil vlastne, že dvojnásobne boli vyplacané rôzne sociálne dávky a, a podpory pre rodinu. No a tá, do tých krajín, kde toto bolo odhalené, odhalené aj Grécko a ďalší. To sú podvody, to sú jednoducho podvody a potom samozrejme aj v oblasti e, e, poľnohospodárstva tiež boli neoprávnene vyplácané e, rôzne, rôzne platby. No a ako bolo povedané, síce dostalo k zlepšeniu oproti tým minulým rokom na 36%, ale stále 36% je veľmi zlé. Musíme si uvedomiť, že Európa nemá peniaze na rozdávanie a e, musíme si uvedomiť, že e, pracovníci dvora auditorov sú dostatočne motivovaní, treba ešte posilniť aj e, vlastne tú obec ich spolupracovníkov, aby boli motivovaní k odvádzaniu ešte lepšej práce. Ďakujem pekne a teraz pán Olbricht. Szanowni Państwo, Pani predsedajúca, dámy a páni poslanci, ja si myslím, že keď hovoríme o tejto správe, tak musíme byť veľmi presní vo svojich vystúpeniach, pretože veľmi často hovoríme paralelne o chybách, nepravidelnostiach alebo aj o podvodoch. Ale správa veľmi jasne naznačuje, že pokiaľ ide o chybovosť v koheznej politike, tak táto úroveň sa znížila približne na tých 5 A teda nemôžeme hovoriť o chybách vo výške 20, 30 alebo 40 lebo to potom len metie celý ten horizont, celú tú panorámu. Je tu jasné zlepšenie vo veľmi zložitej politike, pretože vychádza e, zo spoločného riadenia aj členským štátmi a všetkých nás sa týka a ide o to, aby sme vylepšili svoju politiku, ktorá vo svojej štruktúre je veľmi náročná, veľmi zložitá, ale zároveň má veľmi vysokú pridanú hodnotu a s uspokojením konštatujeme, že situácia sa zlepšuje, ale rád by som upozornil na určitú časť správy, ktorý ma znepokojuje. Citujem, vzhľadom na to, eh, čo sa spomenulo, dvor auditorov tvrdí, že nie je možné merateľné porovnanie chybovosti s údajmi, ktoré postúpila Európska komisia. Ja si myslím, že toto tvrdenie je veľmi dôležité aj do budúcnosti, aby sme sa nedostali do situácie, že dvor auditorov nemôže porovnávať údaje s Európskou komisiou. To je nepriateľné. Ďakujem a teraz pani Šaldemoze. Ďakujem, eh, Også tak til revisionsretten for endnu en gang at have leveret... Ja by som sa chcel uh, poďakovať dvoru auditorov za to, že uh, skutočne odviedli, ku, odviedli kus práce a uh, treba povedať, že našťastie veci sa uberajú správnym smerom, to však neznamená, že by už neboli žiadne problémy. To, že došlo k zlepšeniu, je, e, e, e, je podnetom pre nás, aby sme dobre naplánovali aj ďalšie kroky aby sme jednoducho e, sa e, dbali o to, aby sme e, mali dostatočne dobrý kontrolný mechanizmus a aby sme predchádzali chýbam. Musíme skutočne sa zamerať na to, ako sú využívané vyplacané prostriedky efektívnejšie. Ide tu skutočne o to, aby sme sa pozreli na to, aké sú správne náklady, a, aké sú režijné náklady. Čiže aj takáto efektívnosť nákladov, to by malo byť na našom e, hľadačiku. Musíme skutočne byť efektívnejší a musí to byť všetko transparentnejšie. EP, e, e dvor auditorov, aj komisia sa snažia o takúto otvorenosť, transparentnosť. Ďakujem. pardon, Ďakujem pani Češková na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pani predsedkynia. Už Druhýkrát v tomto volebnom období hovoríme o účtovnej závierke EÚ. Vážne ďakujem pánovi Kalderovi a jeho týmu za vykonanú prácu, ale som prekvapená, aká miera chybovosti sa znovu vyskytuje o takmer 92 výdavkov keď sa pozrieme na všetky kapitoly okrem administratívnych výdavkov a otázka je, e, nakoľko sa na tom podielajú členské štáty a nakoľko je nedostatočná kontrola komisie. V správe je naznačená odpoveď, je veľa nedostatkov samotných kontrolných systémov členských štátov, teda je potrebná väčšia spolupráca a otvorenosť zo strany členských štátov, aby sme predišli vysokej chybovosti. Teraz má slovo pán Deutsch. Tisztelt elnök úr, eh, tisztelt képviselőtársaim! Ďakujem. za slovo eh, Európsky dvor auditorov E, vlastne odviedol vysoko kvalitnú činnosť e, pri príprave svojej e, správy účtovnej závierky za rok 2009. Musíme rešpektovať tieto výsledky a pánu predsedovi dvoru auditorov, pánu Kalderovi a jeho spolupracovníkom treba poďakovať. Určite táto správa poukazuje na to, že čo sa týka nakladania s prostriedkami EÚ, trend je je, je pozitívny, e, e, potvrdzuje to aj znížená chybovosť. Zároveň si treba uvedomiť, že treba vyvodiť závery e, z tejto správy v parlamente, v komisii a v ďalej inštit- ďalších inštitúciách EÚ. Sú ešte rezervy. Táto správa poukazuje na to, že, viacer, že niekoľko miliárd eur nebolo oprávnenie e, vynaložených a takisto a v podstate e, možno to vnímať ako e, podvodne, podvodné nakladanie s prostriedkami. Je veľmi dôležité, aby v, v, v, do budúcnosti v spolupráci s členskými štátmi sme sa zamerali na kontrolné mechanizmy, na eh, chybovosť a takýmto spôsobom eh, dosiahneme ďalšie znižovanie chybovosti. Pani Ajala Sender, ďakujem pani predsedajúca. Znovu oceňujeme vylepšenia, ktoré eh, sú tu vďaka lepšiemu dialogu medzi dvorom auditorov, Európskou komisiou a parlamentom ale tohtoročná správa tiež ukazuje, že nemôžeme zaspať na Vavrínoch a že je potrebné, aby sme boli naďalej pozorní a tiež je pozitívny návrh pána Kaldejru do budúcnosti, pokiaľ ide o spoluprácu, aby sme vylepšili a zjednodušili významné aspekty finančného nariadenia a aby sme mysleli do budúcnosti a na nové legislatívne návrhy, kde by sme mohli spolupracovať, aby sme mali dobré výsledky pre oblasť iných inštitúcií, tak eh, musím eh, povedať, že budem veľmi pozorne sledovať všetky operatívne a administratívne výdavky rady, eh, kde sú možnosti vylepšenia v oblasti plánovaných predbežných platieb a tiež v takých konkrétnych bodoch, ako je účtovníctvo ombudsmana a ďalších inštitúcií, ktoré nefungujú v poriadku, ale mm, mám informácie, že už niektoré e, body, aspekty boli postúpené aj OLAFu a ja by som chcela vedieť, ako to vyzerá s tým, že v rokoch 2009-2010 narastol počet personálu vo výbore regionov. Ďakujem a teraz pani Ivanová. Ďakujem съществено значение да подчертаем факта, че заключенията на... Milí kolegovia, je dôležité, aby sme vzali do úvahy to, že závery dvora auditorov sú podobné tomu, čo sme už videli predtým, ale dúfam, že odporúčania Európskeho parlamentu, ktoré, sa neustále, my neustále opakujeme každý rok, už konečne budú dané do úvahy, hlavne v tých oblastiach, kde je veľmi vysoká miera neregulárnosti. Naozaj by sme chceli dostať konkrétne čísla o nedostatkoch. E, za roku 2009 máme dobre správy, pretože sa percento e, nedostatkov znížilo aj v oblasti politiky súdržnosti, ale celkom ešte nie sme istí si, že to bude trvalý pokles e, Možno, že to bolo výsledkom len práve tých vzoriek, ktoré boli overené Existujú ešte stále otvorené otázky, ktoré sa týkajú vonkajšej pomoci, rozvoja, rozširovania polnohospodárstva, energetiky, e, zvyšovanie e, občianského povedomia občanov a vedia výskumu. Takže chcela by som povedať komisii, že náš rozpočtový výbor bude naďalej pracovať na tom, aby sa zabezpečila efektívnosť pri riadení európskych fondov a chceli by sme zdôrazniť to, že každý by mal pracovať e, podľa svojej zodpovednosti. Teraz pán Gajer na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca, vážený e, predseda Kaldera, vážený komisár v oblasti koheznej politiky. Pacientom je e, rozpočet EÚ. Minulý rok bol na áre, tento rok je v rekonvalescencii, ale určite nie je zdravý a je možnosť ešte toho, že opäť sa dostane do zlého stavu. Vidie, vieme, že viac ako 5 v oblasti koheznej politiky e, bolo, bolo chybných, 3 vôbec nemali byť vyplatené. To je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 tuto, tuto e, tkve zdroj tých chýb e, na úrovni e, členských štátov. A tieto, k týmto chybám dochádza napriek existujúcim kontrolným mechanizmom, ktoré potvrdila a schválila, schválila komisia. Napríklad Nemecko tiež si potvrdilo, že kontrolné mechanizmy majú, majú obmedzenú mieru spolahlivosti a e, e, máme chyby na úrovni členských štátov, zodpovednosť na strane komisie. To je určitý, určitá dilema, určitý e, rozpor a môžeme to rozoberať z ktorejkoľvek strany chceme, ale ako, ako ja apelujem na komisára Šemetu, aby ste z toho vyvodili dôsledky. Ďakujem. Monsieur... Ďakujem. Teda. Slovo má teraz pán Fanny Story na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca vážení predstaviteľi Európskej komisie a dvora auditorov. Vystupujem tu ako koordinátor pre regionálnu politiku EPP. Táto miera chybovosti sa významne vylepšuje v oblasti e, súdržnosti a teraz uvidíme, aké budú dôsledky nového nariadenia, ktoré pripravujeme na roky 2007-2009 a aké sú aj akčné plány ktoré žiadame v Európskom parlamente a ktoré spustila ešte predchádzajúca Európska komisia, ale vidíme, že mnohé chyby súvisia s verejnými zákazkami, s obstarávaním, s realizáciou, aplikáciou európskej legislácie, v implementácii tejto legislatívy. A to prináša takú vysokú alebo takú mieru chybovosti. Pán komisár, potrebujeme akčný plán aby sme vyvinuli istý tlak na členské štáty alebo aby sme ich podporili hlavne v oblasti verejného obstarávania. Ja som navštívil napríklad Rumunsko a in situ sme videli, aké sú tam problémy. Na tomto treba ešte veľa popracovať. Záverom som za národné vyhlásenia o finančnom riadení, ktoré budú podpisovať e, ministrovia financí. Ďakujem, pán Fan Nistelrooy. A teraz má slovo pán Fogan. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcel by som byť čo najpozitívnejší, ako sa len dá, pretože vždy si myslím, že mali by sme využívať audit na to, aby sa veci zlepšili a aby sme sa použili, poučili z našich chýb. A je množstvo príkladov, ako, sa to, ako by to mohla uplatňovať komisia, členské štáty a všetci príjemcovia prostriedkov, aby sa veci zlepšili napríklad v polnohospodárstve. Neustále zmeny požiadaviek zo strany komisie spôsobujú členským štátom ťažkosti a ich prí, aj príjemcom prostriedkov neustále mi to vo Walese hovoria. Takisto, keď, eh, keď eh, sú boli navyše požiadavky pre farmárov, takisto um, komisia spôsobila, že vlastne aktívni farmári sa presúvajú po Európskej únii, takže um, tam je tiež priestor pre komisiu a samozrejme z reformu spoločnej polnospodárskej politiky je obrovská možnosť zjednodušiť všetky postupy tak, aby sme v Európe naozaj získali hodnotu za vynaložené prostriedky a prospeli týmto jednotlivcom a komunitám v Európskej únii. Teraz pristúpime ku Catch the Eye. No, od pán Grisby. Ďakujem pani predsedajúca. Výsledky výročnej správy Dvora auditorov nám dá vždy vynikajúcu príležitosť a výborné informácie, aby sme videli, čo sa stalo a čo treba urobiť do budúcnosti, aké závery môžeme z toho vyvodiť. Zdá sa, že tam, kde sú menej komplikované postupy, sa môžu lepšie využívať fondy, tak tam je menšia chybovosť. Čím je politika zložitejšia, tým sú e, vyššie miery chybovosti a pochybenia ako v koheznej politike. Táto politika je veľmi dôležitá pre EÚ, ale aj dosť zložitá. A z tohto dôvodu sa konštatuje, že poľnohospodárska politika napríklad má vysokú mieru chybovosti ale tam, kde sú zjednodušené postupy, tam je tých chyb menej. Rád by som upozornil na význam spolupráce s národnými kontrolnými orgánmi a spoluprácu s národnými parlamentami, predovšetkým s parlamentnými výbormi pre európske záležitosti a rozpočtovými e, výbormi. Ja som bol v našom parlamente, keď sa e, poskytovali informácie z dvoru auditorov a národní poslanci v Polsku prijali tieto informácie veľmi pozitívne. Ďakujem. Chcem sa poďakovať Dvoru auditorov za výročnú správu, ktorú poukazuje na to, že tie kontrolné mechanizmy sa zlepšujú. No a ja by som neobmedzila svoje hodnotenie na e, vlastne chybovosť. Aj Dvor auditorov prechádza určitou genezou a e, zdá sa, že trend je pozitívne. Je dôležité, aby sme spoločne ako si predchádzali týmto chybám a ja by som e, vlastne upozorila upozornila na včera preberaný 5. správu o, o, o vlastne nakladaní s koheznými prostriedkami. A tam skutočne je veľa, veľa otázok, ktoré treba zodpovedať. Myslím si, že tuto e, sú možnosti e, vylepšiť e, nakladanie s finančnými prostriedkami aby skutočne ľahšie sa, sa dostávali žiadatelia k prostriedkom a na druhej strane, aby bola dostatočná e, kontrola nad poskytnutými prostriedkami, ktoré sú vlastne prostriedky daňových poplatníkov. Takže ďakujem pekne. Ďakujem pani Kadembachová. Má ešte niekto žiadosť o vystúpenie v Catch aj Nevidím nikoho, tak dávam slovo pánovi komisárovi Šemetovi. Uh, Ďakujem pekne. Dnešná diskusia poukazuje na to, že bol dosiahnutý ďalší pokrok pri e, spravovaní európskeho rozpočtu v roku 2009. Jednoznačné stanovisko dvoru auditorov a najnižšia chybovosť doposiaľ e, poukazuje na to, že komisia prijala tie správne rozhodnutia a navrhla primerané opatrenia e, zamerané na e, uplatňovanie programov v rámci daného programovacieho obdobia. Dvor auditorov poukazuje na oblasti, kde treba, kde sú ešte rezervy na strane všetkých zainteresovaných. Mám na mysli komisiu, ale aj príslušné orgány na úrovni členských štátov partnerov. Hovoríme o zdieľanom, e, zdieľanej správe e, prostriedkov a v podstate tu sú už nové aspekty, ktoré vstupujú do hry vyplývajúce e, zo zmluvy o fungovaní EÚ. Viacerí ste poukázali na to, že dôslednejšie musí komisia postihovať členské štáty. Nepochybujte o tom, že my postihujeme teraz napríklad chceme pozastaviť 40 programov v oblasti kohézie je v celkovom obie, objeme 1,7 miliardy eur. Takže e, postihujeme, e, udelujeme sankcie, e, počet konaní v tomto roku už teraz vykazuje číslo dvojnásobné v porovnaní s minulým rokom. A Takisto e, sme e, e, sme v oblasti polnohospodárstva museli vyzvať tých príjemcov, ktorý, do, ktorým boli vyplatené peniaze, aby vrátili 578 miliónov. No a Takže vidíme, že e, e, táto úroveň finančných korekcií a e, vrátených prostriedkov sa zvýšila. V roku 2009 to bolo 3,3 miliardy eur. No a našim úmyslom je pokračovať v takejto politike a veľmi nekompromisne uplatňovať sankcie E, e, takže proces udelovania absolutória, ktorý sa teraz rozvieha, e, vlastne odhaluje slabosti minulých období a vyvozuje z toho ponaučenia do ďalšieho obdobia. No a a aká je tá cesta do budúcnosti. Chceme zjednodušovať mechanizmy, chceme zlepšiť pravidlá verejného zaobstarávania. Drvivá väčšina chýb boli chyby, e, chyby súvisiace s porušení e, kritérií oprávnenosti alebo chyby v oblasti verejného zaobstarávania. Z toho treba vyvodiť určité ponaučenia a dôsledky. Takže komisia samozrejme e, bude vychádzať z odporúčení a z, všetkého, na čo poukazuje táto správa. Na záver rozpravy. Dávam slovo pánovi predsedovi Dora auditorov, pánovi Kaldejrovi. Merci, Ďakujem, pani predsedajúca. Cení poslanci, dovolte, aby som sa vám poďakoval za vaše príjemné alebo pozitívne slova, pretože to je poďakovanie aj všetkým tým, ktorí pracujú v našom ústave každý deň. že ste takisto reagovali na najvyššie e, profesionálne normy a najvyššie normy auditorské, ktoré e, symbolizujú túto inštitúciu. My e, venujeme vysokú pozornosť odporúčaniam tejto snemovne a dovedel by som do dva príklady z toho, čo sme urobili v tejto výročnej správe za rok 2009 pri reagovaní na požiadavku o, o viac informácií pre túto snemovňu. My sme zabezpečili celkové e, zhodnotenie situácie. Po prvýkrát sme sa vyjadrili k tomu, aká je situácia celkovo a uzavreli sme to tým, že sa za posledné roky výrazne zlepšila. A najpravdepodobnejšia chybu, alebo najvyššia alebo chybovosť celkovo sa zni, znižuje postupne. A v oblasti politiky súdržnosti sme zabezpečili oveľa viac informácií než minulého roku, pretože minulého roku sme povedali, že aspoň minimálne 11 prostriedkov by nemalo byť vyplatených a tohto roku sme už mohli povedať, že vysoká pravdepodobná chyby, pravdepodobnosť, pravdepodobne chybovosť bude tesne nad 5% a to, to sme nemohli povedať ešte minulého roku a, a aspoň 3% prostriedkov nemali vôbec byť vyplatené. A to je vlastne práve meritkom pokroku, ktorý sme dosiahli, pretože to je vlastne výsledok. A aké sú teda dôvody, čo, ako sa nám to podarilo dosiahnuť takýto pokrok? nie, nie, sme, nie je to preto, že sme nejak milší k členským štátom alebo k, k komisii, pretože náš e, účtovný dvor je nezávislá inštitúcia, ktorá sa riadi základnou zmluvou a pracujeme na báze dôkazov a musíme predkladať správy tejto inštitúcii. A to je vlastne naša povinnosť v rámci udelovania absolutória. Takže My chceme vám pomôcť v tejto práci pri rozhodovaní o absolutóriu a ak ako potvrdzuje naša správa, že sa zavedený systém e, programovacie obdobie 2007 až 2013 funguje to všetko lepšie. Potom, čo sa týka preplácania prostriedkov pre programovacie obdobie, respektíve je len 25 čiže finančný výkon podľa nás je nižší, než eh, sa očakával. To znamená, že kombinácia týchto dvoch faktorov a zároveň výkon systémov a ni- nižší výkon, to znamená, že samotné znížené platby, ktoré boli skutočne vyplatené, to všetko vlastne viedlo k tej zlepšenej situácii. Ale samozrejme, že musíme stále byť opatrní a sledovať, ako sa veci vyvíjajú, pretože musíme byť len konzistentní a musíme takúto, takýto výkon zabezpečiť vo všetkých 27 členských štátoch pre všetky fondy, ktoré budú proskytnuté v budúcnosti. Uvidíme, ako to dopadne. Takže musíme byť naďalej opatrní. Len ako som už povedal, sme ochotní pomôcť tému tejto snemovni alebo po, spolupracovať s touto snemovňou, ehm, osobitne s výborom pre kontrolu rozpočtu. Pri rozhodovaní o udelení absolutória, absolutória poskytneme vám všetky informácie. Ale takisto vám pomáhame prostredníctvom našich e, osobitných správ. Sú tam rôzne audity a rôzne ehm, hodnotenia, ktoré budú skúmať dopad financovania. Aký prínos prinášajú tieto prostriedky? Myslím si, že to sú informácie, ktoré sú rovnako dôležité pre túto inštitúciu. Ďalej, zodpovednosť za implementáciu rozpočtu, to je úloha pre Európsku komisiu na prvom mieste, ale Lisabonská zmluva hovorí, že spolupráci s členskými štátmi. A ak by sme sa mali dívať do budúcnosti, tak môžem povedať, že momentálne máme tú vynikajúcu možnosť e, využiť tú správnu chvíľu pre zavedenie lepšieho manažmentu, lepšej správy európskeho rozpočtu. Diskutuje sa už o novom finančnom nariadení, ktoré má byť čoskoro prijaté a to bude tvoriť tú základnú líniu, ktorá bude riadiť e, správu budúcich programov. Chceme mať e, a ak chceme mať jednoduché pravidlá, ak chceme mať efektívny, e, nákladovo efektívny systém, ktorý budú riadený spolu s komisiou a členských štátov, tak práve teraz je tá chvíľa to, tak sa k týmto otázkam vyjadriť a tieto otázky riešiť. Takže a sa to potom prejaví správe budúci rok. Takže v závere, pán predsednička, komisia, rada, Európsky parlament sú teraz konfrontované s tým, aby prijali jasné rozhodnutia a vážne rozhodnutia a ak eh, Európsky účtovný dvor vám môže v tomto pomôcť, tak eh, bol by som navrhol, aby ste stávali na našich odporúčaniach. Už sme predložili v našom stanovisku naše odporúčania k zlepšeniu finančného riadenia a nezabúdajte teda na ne, keď bude pripravo, budete pripravovať alebo schváľovať nové programy na roky, po, roky, po roku 2013. A tu by mali byť schémy, ktoré prinášajú hodnotu Európskej únii. Sú to také schémy, ktoré sú jednoduché, majú jasné ciele, ktoré sa ľahko a realisticky vykonávajú. A takisto je jasná zodpovednosť, zúčtovateľnosť týchto programov aby bolo jasné, že kto je za čo zodpovedný. Ako tu niekto povedal, že nie je jasné, že kto je za čo zodpovedný. Takže práve teraz máme tu možnosť, aby sme toto všetko napravili a účtovný dvor v tomto rád pomôže. Ďakujem za pozornosť. Vaše vystúpenie uzatvára rozpravu k tomuto bodu. Ja vám za to ďakujem a podľa programu pristúpime k správe pani Katlin van Bremt o zmene a doplnení nariadenia 663 lomeno 2009, ktorým sa ustanovuje program